pristúpime k druhej polovici zasadnutia. A teraz samozrejme môžu ostať e, aj členovia výboru Júri. Viem, že máte takisto dočinenia s touto témou. Sú to zmluvy pre predaj tovarov na internete a e, takisto pre iný druh diálkových predajov. Dostane slovo pán Sarvaja, aby predstavil tento návrh. Dirk. Ďakujem meškáme, takže budem stručný. Musíme si uvedomiť, že spoločne s návrhom o digitálnom obsahu toto je jeden z prvých cieľov stratégie jednotného digitálneho trhu, my sme vlastne definovali prekážky a jedna z, z prekážiek sú tie zmluvy a zmluvné náklady, čiže tu riešime túto prvú prekážku na digitálnom trhu, ale v ďalších mesiacoch prídu ďalšie návrhy. Tu sme vlastne skonštatovali, že jednou z najväčších prekážok na digitálnom jednotnom trhu sú uh, ustanovenia zmluvného práva, dochádza napríklad e, k nesprávnym zásielkám alebo sa nezrealizuje zásielka, príde poškodený tovar, nie sú napravné prostriedky. Takisto medzi členskými štátmi sú odlišnosti v zmluvnom práve a v ochrane spotrebiteľa. spotrebiteľa. Nebudem uvádzať čísla, môžem vám ich poskytnúť na požiadanie, nebudem vás tým nudiť. Skonštatovali sme, že iba malá časť spotrebiteľov 38% je priemer EÚ, nakupuje na internete z iného štátu a 3 z 12 hlavných problémov sú, že no, čo sa stane, ak nebude fungovať oprava tovaru alebo výmena, alebo e, e, vrátenie peňazí, alebo ak nebude do, tovar doručený, alebo ak bude doručený poškodený. No a my týmto návrhom chceme poskytnúť spotrebiteľom výhody, e, aby e, širšia paleta produktov sa ponúkala za nižšie ceny takýmto spôsobom a chceme tým zvýšiť ochranu spotrebiteľa samozrejme. Pre podniky by to znamenalo, e, samozrejme pre nich je prekážkou, že sú rozdiely e, v predpisoch medzi členskými štátmi. Iba 40 podnikov predáva v súčasnosti na internete, pretože je tu príliš veľká právna neistota. A my chceme podnikom poskytnúť také podmienky, aby existovali rovnaké pravidla na digitálnom e, jednotnom trhu vo všetkých členských štátoch. A to by vlastne viedlo k tomu, že 57 podnikov by e, začalo e, zvyšovať svoje obraty z predaja na internete, keby existovali takéto rovnaké podmienky. No a tým slonom v miestnosti je samozrejme to, že existujú odlišné pravidlá online a offline. To už sa ozývalo v diskusii opakovane. Asi si spomínate, e, keď som predstavoval návrh o digitálnom obsahu, je, hovoril som, eh, respektíve zainteresovanými mi hovorili, že keď budeme harmonizovať digitálnym eh, o, o obsah, tak sa musíme držať toho režimu pre predaj online. Tam musia byť jednotné pravidla. No a potom v tej istej konzultácii nám povedali, že ak zharmonizujete pravidlá pre predaj online, tak potom to musíme zase zharmonizovať s pravidlami pre Eh, priamy predaj, face-to-face sales. Áno, to všetko znie rozumie, rozumne, ale my nemáme údaje pre eh, priamy predaj face-to-face a preto vlastne eh, sa budeme snažiť ich získať. Chceme zlepšiť zber údajov v rámci smernice o predajoch. Prvé údaje budeme mať už v júli a po letnej prestávke Zvyšné údaje takisto prídu a potom, keď už budeme mať ten dátový základ, tak to dáme celé do legislatívneho procesu, poskytneme to aj parlamentu, aj rade a potom na základe toho budeme vypracovať koherentný súbor pravidel pre všetky typy predaja. Prečo sme s tým čakali? Preto, lebo sa domnievame, že je najlepšie začať tou digitálnou dimenziou. Digitálny obsah musí byť riešený rýchlo. Ak to neurobíme, tak nám ujde vlak. Ale samotný digitálny obsah to je len malá časť trhu. Sice rýchlo rastie, ale zatiaľ je to len malá časť celého online trhu. Ak chceme e, dosiahnuť rast, tak mm, sa nám to nepodarí iba podporou digitálneho obsahu. Takže musíme tu mať celý digitálny rozmer, ale aj iné veci. No a okrem toho, ešte z konzultácií eh, minulé leto vyplynulo, že sme pravdepodobne pokryli všetky problematiky, ktoré sú spoločné a predajú na internete aj offline. Väčšinu z toho sme pokryli. Väčšinu problémov sme odhalili, e, preto vlastne si už viac veríme, ale komisia takisto prijala záväzok, že ten súbor pravidel musí byť koherentný. Dali sme to aj na papier, je to čierne na bielom, takže preto vlastne e, zapojíme do legislatívneho e, procesu aj tie údaje. No a pokiaľ ide o legislatívny návrh, budem stručný, sú tu tri hlavné trendy, dôležité trendy. Poprvé, my sa držíme toho, čo je vlastne regulované v smernici o predajoch, predaji. Identifikujeme cezhraničné problémy a držíme sa, alebo bude to harmonizované s digitálnou obsahom. Čiže riešime e, nápravné prostriedky, modality ich e, výkonu a takisto zvyšujeme úroveň ochrany spotrebiteľa v porovnaní so smernicou o predaji a to zásadným spôsobom. Predlžujeme na dva roky obdobie prenesenia dôkazného bremena zo šiestich mesiacov. To je obrovský krok. A to je veľká zmena pre 26 štátov z 28. Návrh takisto odstraňuje povinnosť e, spotrebiteľa notifikovať obchodníka rýchlo, to už nebude potrebné. Takisto tu bude možnosť e, ukončiť zmluvu, i keď e, poškodenie tovaru, vada tovaru je malá. A takisto je tu aj záruka pre tovar z druhej ruky a takisto sa to uľahčuje prechod pre spotrebiteľa medzi hierarchiami opravných prostriedkov. Čiže je to zásadné zvýšenie ochrany spotrebiteľa a najnovší trend je, že e, tu aj čo sa týka textového znenia sa snažíme orientovať sa čo najviac um, podľa smernice o predaji a zohľadnili sme do veľkej miery pozmeňovacie návrhy parlamentu z prvého čítania e, v rámci spoločného európskeho zmluvného práva, alebo takisto uplatňujeme tu alebo preberáme judikatúru Európskeho súdneho dvora. A my sa snažíme sústrediť sa na tie hlavné problémy, odkláňame sa od predchádzajúceho prístupu, Toto je smernica, ktorej cieľom je plná harmonizácia, sústredíme sa iba na reálne problémy, chceme zvýšiť dôveru spotrebiteľa a chceme dať e, širšiu možnosť podnikom predávať svoje produkty podľa jedného súboru jednotných pravidel. Ďakujem. Teraz tieňoví spravodajcovia za IMKO a potom aj tieňoví spravodajcovia za Júri. Pascal Arimo, spravodajca, potom Lucy Anderson. Constance Le Grip, Evelyn Gephardt, Angel Jambuski, Cecilia Vikstrom, Yuri Mastalka, Joel Berg, Bergeron. Um, some of those are not in the room, some of them... Niektorí nie sú v miestnosti, niektorí sú. Ak sa ešte niekto chce vyjadriť, prosím, zdvihnite ruku. Dobre, v poriadku. Pascal. Vicky. Ähm, zunächst und einleitend möchte ich. Ähm, na úvod chcem povedať, že ja som jednoznačný obhajca plnej harmonizácie. E, to je dobré pre spotrebiteľa aj pre toho, kto e, obchoduje s produktami na internete. Ja nie som ale jediný, ktorý je za plnú harmonizáciu nie som presvedčený o tom, myslím si teda, že nie je možné každého presvedčiť o tom, že plná harmonizácia je užitočná. Niektoré členské štáty to nechcú a posúdenie vplyvov slúži aj na to, aby sme našli argumenty e, za tú harmonizáciu, aby sme vedeli aj ostatných presvedčiť. Ja teda hľadám argumenty, aby tento text v tejto alebo trošku pozmenenej podobe mal úspech. Ja som totiž presvedčený, že naozaj je to dobré pre obchod a spotrebiteľov. Preto som pripravil 6 otázok, ktoré e, mi majú e, dať pozitívne argumenty, aby som presvedčil tých, ktorí nie sú presvedčení. Takže poprvé, Máme tu dva, dve smernice, ktoré existujú a my z nich robíme štyri. A smernica znamená, že členský štát ju musí implementovať. Teda, že ten stav potom nebude úplne harmonizovaný, skutočne harmonizovaný. Máme smernicu z 99. z 2011. o správach spotrebiteľa a tu k týmto dvom pripájame ešte dva nové návrhy smernice. Ja sa pýtam komisie, či niekedy zamýšľala prípadne urobiť z toho iba dve smernice, možno doplniť iba tie dve staré smernice, aby to bolo jednoduchšie. No a ďalšia vec. V súčasnosti e, sú roštiepené predaje online a offline. Sú tu rozdiely. Sú tu rozdiely. O, v právach e, v závislosti od toho, či kupujem produkt v obchode alebo na internete. No a komisia ohlásila, že smernica z roku 99 o kúpe spotrebného tovaru bude teraz prepracovaná v rámci procesu REFIT. A ja sa pýtam, či už sú nejaké prvé výsledky. Kedy môžeme očakávať definitívne výsledky REFITu. No a čo komisia potom chce robiť. Chce iba upraviť predložený návrh smernice, ktorý máme dnes pred sebou, alebo chce navrhnúť úplne novú smernicu. Mali by sme potom možno 5 smernic. Takže komisia, ako to chcete urobiť najjednoduchšie a najpraktickejšie? Tretia otázka sa týka posúdenia vplyvov smernice. V posúdení vplyvov stojí, že ak dosiahneme um, plnú harmonizáciu, bude to znamenať 4 miliardový obrad 0,003 rastu HDP. A ja chcem vedieť, keby sme naozaj zharmonizovali predaj na internete aj offline, všetky pravidlá, keby boli rovnaké, došlo by ešte k väčšiemu hospodárskemu rastu. Štvrtý bod. obratenie dôkazného bremena, predloženie toho obdobia zo 6 mesiacov na 2 roky. To pre malého obchodníka nie je no, zrovna vynikajúce. Pýtali ste sa malou obchodníkov, čo si o, o tom myslia? Budú schopní to dodržať? Ja chcem nejaké argumenty, aby som vedel aj tých obchodníkov presvedčiť, že je to dobrá vec. No a Teraz sa dostávam e, k tej dvojročnej záruke, k tomu dvojročnému obdobiu, ktoré sa nachádza v návrhu, e, kde sa všetko harmonizuje, čiže aj tie štáty, ktoré majú dlhšie lehoty, tak tamto skráti e, obdobie ochrany spotrebiteľa. Napríklad v Spojenom kráľovstve. Spojené kráľovstvo je veľmi citlivý partner ale týka sa to aj Holandska, Írska a Fínska. Čiže tam by sa skrátila táto doba. V Belgicku a Francúzsku je to tak, že e, sa uplatňuje ten princíp skrytej vady, právny princíp skrytej uh, vady by uh, sa mohol uplatňovať aj po uplynutí tej dvojročnej lehoty, alebo nie? Zmizol by tento právny princíp? A to predlženie zo 6 mesiacov na 2 roky v článku 8.3, to je také ESO v rukáve komisie, aby tie štáty, ktoré majú dlhšie záruky, mohli byť presvedčené, aby zahlasovali za túto smernicu, ale neviem, či to stačí, Rozprávali ste sa v jednotlivých členských štátoch e, so zainteresovanými subjektami? Zistili ste, či je tam dostatočný súhlas, podpora? Či je to dobrá rovnováha, obrátenie dôkazného brevena, predlženie zo 6 mesiacov na 2 roky? Niektoré štáty budú musieť e, skrátiť svoje záručné doby takže s nimi sa bude asi ťažko rokovať. No a posledná pripomienka, tá dvojročná záruka má platiť aj na použité tovary. V 13 členských štátoch existuje na e, tovary z druhej roky e, jednoročná záruka. Tým by sa predlžila na dva roky. Čiže keď si na internete kúpim auto e, z druhej roky, tak v týchto krajinách budem mať dvojročnú záruku. A ja sa pýtam, či ste to skonzultovali s daným sektorom. Nečítal som to v posúdení vplyvov. Spýtali ste sa zástupcov tohto sektora? A druhá vec, ako to bude v offline obchode, aj tam predložíte tento rok záruky na dva roky? Ďakujem. Lucy Anderson. Thank you. Well, I... Lucy Anderson, áno, ja mám viaceré obavy, o ktorých hovorí kolega z EPP a viac menej za politickú skupinu SND sa na to pozeráme na to trochu inak z iného uhla pohľadu. Zdieľame cieľ komisie, pokiaľ ide o zlepšenie fungovania jednotného trhu a tiež práv spotrebiteľov, rastu, lepších podmienok podnikov, ale nemyslím si, že je našim cieľom zlepšovať podmienky nadnárodných firieb oproti bežným spotrebiteľom. Ja si myslím, že e, vlastne o to, aby sme našli rovnováhu pre všetkých. A tiež si myslím, že princíp plnej harmonizácie je vec, e, ku ktorej e, sa budeme, kde si budeme musieť ešte urobiť stanovisko a to z dôvodov, ktoré povedal kolega z EPP, pretože nechceme skončiť celkovým úpadkom spotrebiteľských práv. Komisia sa rozhodla pre určité opatrenia, ale tieto treba podrobnejšie preskúmať. Mm, už som komisii k niektorým týmto veciam otázku položila, ale tiež sa pýtam, prečo konkrétne práva sa posilňujú určité, ale niektoré nie. Napríklad, kde je dôkaz, zo strany spotrebiteľov alebo malých e, firiem. Pokiaľ ide o hodnotenie dopadu, tak Európska komisia uvádza, že prekážka v zmluvnom práve je, že podnikateľské subjekty sa domnievajú, že, je, e, že v niektorých konkrétnych štátoch majú právo, e, to právo im bráni v obchodovaní, ale to právo sa realizuje na základe prieskumu veľmi malého počtu firiem a moja otázka je, odkiaľ čerpajú tie dôkazy a chcete posilniť lepšiu reguláciu, tak na základe čoho tie dôkazy a, a to hodnotenie dopadu ma nepresvedčilo. Zhoršenie situácie malých firiem a spotrebiteľov to prináša potom ešte niekoľko ďalších bodov. prečo sa niečo posilňuje a prečo niečo nie. Vo Veľkej Británii máme možnosť odmietnúť tovar, ak je m, mm, chybný. Ale komisia hovorí, že namiesto toho by sme mali povinnosť náhrady alebo opravy. Ale v reálnom svete predsa ľudia musia vedieť, že mm, vieme, že máme veľa práce a nemáme čas stále chodiť e, do obchodu a tam nám povedia, no tak možno to budeme fungo- bude fungovať, alebo to pošleme naspäť. A toto je takáto reálna situácia. 6 rokov je problematická lehota a bude prekážkou. Ja si myslím, že by sme mali dosiahnuť nejaký kompromis v rade ste hovorili, že niektoré členské štáty presvedčíte, maximálna harmonizácia v tomto smere nebude priechodná. A pokiaľ ide hlavne o opravné opatrenia v členských štátoch, napriek harmonizácii ja chápem a vidím to, že tam určite bude nejaká flexibilita a to, ako máme v našom právnom systéme, to funguje v iných štátoch, to funguje inak. Štatutárne záležitosti právne úpravy v jednotlivých členských štátoch, či tu bude nejaká flexibilita. Ďalej, Takže to dôkazné bremeno tamto ale funguje inak. Môžete ísť týmto smerom, alebo môžete ísť cestou náhrady. A viem určite, ktorým smerom pôjdu spotrebiteľské organizácie. My sme revidovali interinštitucionálne úpravy a tiež sme skúmali lepšiu reguláciu a zistili sme, že potrebujeme viacej dôkazov na to, prečo niektoré varianty neprešli. Eurobarometer nám v tomto veľmi nepomôže, pretože sa nezaoberá detailami. Otázky ukončenia z dôvodu nedostatku zhody alebo v prípade nejakej malej vady, tak to všetko znie dobre, ale posilní to naozaj spotrebiteľské práva. No možno áno, možno nie. Slabšie práva v bežnom obchode, v bežnej predajni, to je tiež dôležité. Ak, ak niečo kúpite online, mňa to naozaj táto téma veľmi zaujíma, preto tak rozsiahlo to rozoberám. Keď niečo kúpime online, tak vaše práva vlastne bude, budú slabšie, ako keď to kúpite v kamennom obchode. A potom aj vylúčenie štatutárnych práv. To je veľmi dôležitá vec. Predsa nechceme, aby tieto sa automaticky vylúčovali zmluvným právom. Neviem, prečo je to priateľné. To je pár vecí, ktoré som spomenula. Je toho oveľa viac. Samozrejme, nechcem si povedať, že sme z princíp proti návrhu, keď sa dopracujeme k kompromisu OK, ale harmonizácia by mala ísť smerom návrh alebo nahor. Ďakujem. Boli to veľmi dobré pripomienky. Obe politické skupiny predložili veľmi dobré pre, pripomienky, ale rád by som dala slova aj ostatným kolegom a pripomínam, že v tomto výbore na parlamentnej úrovni posilňujeme e, hodnotenie dopadu, radi to využívame a, a môj predchodca Malcolm Harbour vždy uvádzal, že ak sú veci, ktoré neboli e, zahrnuté do hodnotenia dopadu, tak naša jednotka pre hodnotenia, e, hodnotenie dopadov tým bude poverená, aby to preskúmala. Možno, že sú to veci, na ktoré by sa mohli pozrieť, pozrieť naši tieňovi a s tým by sme mali začať čo najskôr Ďakujem Európskej komisii za jej vysvetlenie. Ja si myslím, že je rozhodujúce, aby sme upozornili na tieto ustanovenia. Konštatujme, že v súčasnosti dôvera spotrebiteľov je veľmi nízka, hlavne v Belgicku, veľmi nízka dôvera spotrebiteľov pri nákupe online. A táto neistota určite súvisí aj, súvisí aj s tým, že v jednotlivých regiónoch a v členských štátoch sú odlišné ustanovenia a niekedy je aj veľmi ťažké pre firmy pochopiť jednotlivé tripy národných e, kontraktuálnych e, práv a zmluvnej legislatívy. A, a to všetko môže stať tie rozdiely 4 miliardy eur navyše, takže aby sme pochopili tieto ustanovenia, ja som samozrejme za princíp e, lepšej legislatívy, ale iš, mali by sme ísť cestou zjednodušenia. Mám niekoľko bodov. Poprvé, legislatíva je porovnania zjednodušenie, hlavne smernica o práve spotrebiteľov, predaj e, spotrebiteľom a záruky treba overiť, ako súčasné ustanovenia treba pozmeniť, alebo či treba novú legislatívu, hlavne v prípade harmonizácie všetkých spotrebiteľov pri nákupe online alebo v pri na, tradičnom nákupe v, kamino, v kamennom obchode a či sú tam možnosti nejakého stiahnutia či odvolávky a či E, sú tam skutočné rovnaké e, práva. Dôkazné právo a záruka. Tu by sme mali upozorniť e, na to, že potrebujeme dobrú rovnováhu medzi spotrebiteľmi, občanmi a firmami, aby každý z toho bol v tej správnej pozícii. Zatiaľ nechávame na spotrebiteľovi, aby sa rozhodol, či E, si chce pri vadnom výrobku e, žiada nový alebo žiada náhradu a tentokrát to ale rozhodla komisia, že e, dostane náhradu iným výrobkom a potom ďalšie body. Je tu riziko pre firmy v prípade že sa určité zariadenie či výrobky budú nahrádzať, tak e, spotrebiteľ e, by chcel, e, tam to bude súvisiť aj so záručnou lehotou troch rokov a tak ďalej. Prečo nezabezpečiť opravu až potom náhradu? Časové obmedzenia, tak ako ich plánuje komisia, posledný bod je dôležitý návrh o digitálnom obsahu, o ktorom sme pred chvíľou eh, hovorili, je veľmi hmatateľné a tu sa k tomu pristupuje eh, z kontextu celého balíčka. To je dobré. Thank you. Um, on the scope, uh... Ďakujem. K tomu eh, polu pôsobnosti všetci chápeme, že komisia sa chcela sústrediť na jednotný digitálny trh ale ak vychádzame z toho, že nechceme pomáhať len veľkým firmám, ktoré predávajú online a cezhranične, ale ak sa chceme sústrediť aj na malé a menšie firmy, ktoré obvykle takto nepostupujú, tak môže dochádzať k tzv. hybridnému predaju, teda že budú predávať online aj offline. A Lucy aj ďalší na to poukázali. A tam je aj to jadro problému, pretože by vznikli dva súbory pravidiel pre online a offline obchod a potom otázka refitu, o ktorom eh, už komisia hovorila. Ako vlastne tento systém bude fungovať, ako sa budú údaje v tomto prípade používať? V tomto postupe sa ukazuje alebo sa ukáže, že tam možno bude zapotreby nejakých zmien, predložia sa pozmeňovacie návrhy, ale ako to bude fungovať v praxi, naozaj by ma zaujímalo, ako to bude celé vyzerať, aby sme mali taký návrh, ktorý bol priechodný a ktorý by fungoval a k záručnej lehote. Kolegovia to už spomenuli, ja mám len jednu otázku. Chcela by som vedieť, ako to vyzerá so životnosťou motného tovaru. Predstavme si, že tieto výrobky už e, nemusia byť po dvoch e, rokoch vôbec použiteľné, pretože ten vývoj ide vpred veľmi rýchlo. A mne sa zdá, že to, čo máme k dispozícii, to je aplikovateľné na dlhodobé záležitosti alebo zariadenia, s dlhšou životnosťou, ako môžu byť páračky, práčky, ľadničky a tak ďalej. Ja tu žiadny vzťah k životnosti nevidím. V rôznych členských štátoch sú rôzne pravidlá, ale práve preto tá lehota na dodržanie konformity je dvojročná, niekedy 6 mesiacov, prečo komisia kladie väčší dôraz na toto obdobie než na záruku. A potom ešte jedna vec, ktorá súvisí s digitálnym obsahom. E, pýtam sa na to stále, pretože tomu stále nerozumiem. Keď máme tie prepojené zariadenia, internet veci a tak ďalej, komisia hovorí o digitálnom obsahu, ktorý je zakotvený v tých zariadeniach napríklad software, inteligentné ladničky, ale spotrebiteľ to vidí tak, že ak tá ladnička nebude fungovať, tak pôjde do firmy, e, kde si tú ladničku kúpila, nie za tými, ktorí vyrábali software do ladničky, takže stále nechápem, ako to bude vyzerať. Hoci ste to tu už viackrát vysvetlili, ale Možno by to stálo ešte za jedno vysvetlenie niekoľko poslancov vrátane mňa, to nechápeme. Ďalší rečník. Pani Reda. Som trochu prekvapená, musím povedať, že z perspektívy spotrebiteľa je to možno veľmi zložité robiť rozdiely medzi chybou v hardvere a softvere, ale zároveň nie je, e, zdá sa, veľmi ťažké rozdeľovať medzi spotrebiteľmi v prípade online a offline obchodu, ale tento prístup podľa mňa nie je veľmi konzistentný a všeobecne si myslíme, že plná harmonizácia spotrebiteľských právnych noriem nemôže ísť cestou znižovania už existujúcich noriem. toto už kolegyňa z SND zvoraznila v prípade digitálneho návrhu. Dobre, môžem povedať, že je to nová záležitosť, že tu nemôže ísť k podstatnému zniženiu, ale v tomto novom návrhu je to úplne jasné. V niektorých krajinách, hlavne pokiaľ ide o lehoty, tam by tento návrh znamenal zníženie ochrany a mne sa zdá, že je to skutočne zásadný problém a o, e, treba si položiť otázku, či sa nepohybujeme po nejakej šikmej ploche a či neznižujeme štandardy pre online výrobky a potom to pôjde aj v prípade offline, aby to bolo koherentné, ale predsa to nám ide, chceme mať koherentné pravidlá. Takže nie sme úplne presvedčení o merite tohto návrhu sú to naozaj zásadné problémy, s ktorými sa musíme popasovať, či budeme súhlasiť s tým odlišným prístupom k online-offline prístupu, alebo radšej počkáme, pretože až keď vyriešime túto zásadnú otázku, tak sa môžeme zaoberať celou sériou detajlov, ale podľa mňa toto je naozaj zásadné. Evelyn Gebhardt, ďakujem. Ja by som možno mohla zopakovať mnohé z toho, čo tu už bolo povedané, ale neurobím to. Obmedzím sa na tri body, ktoré sú podľa mňa špeciálne problematické. Poprvé, rozdelenie alebo odlišenie medzi online a offline. Ja to naozaj nie je to veľmi jasné. Keď sa pozrieme na článok 2, s definíciou predaja na diálku, tak ja si to interpretujem, že idem do obchodu, vidím niečo, čo by som si rada kúpila. V tomto obchode je napríklad počítač a ja e, cez, cez tento počítač zrealizujem nákup a keďže predávač je tam fyzicky prítomný, teda nie je tam prítomný, tak eh, robím offline nákup, ale keď vyjdem na ulicu a budem pred obchodom a nakúpim to isté, tak nakupujem už inak, teda online. na to mi príde naozaj veľmi zvláštne. Ak som v obchode, som offline a keď som mimo obchodu, je to online. No, to sa mi zdá veľmi problematické. A ďalšie, čo je problematické v oblasti harmonizácie, harmonizácie tých Um, minimálnych pravidel alebo tej totálnej harmonizácie, to, čo máme v súčasnosti v offline, tej minimálnej harmonizácie, ten termín na dva roky, tie normy, ktoré prekračujú dva roky, tak tie normy offline budú naďalej fungovať, ale nie v prípade online. A to podľa nás tiež nie je priateľné. A to platí aj v prípade záručných lehôd. A právo na odmietnúť tento princíp v mnohých členských štátoch e, neexistuje možnosť odmietnúť výrobok ďalšie aspekty, ktoré sú zaujímavé, to sú požiadavky, ktoré môže sa môže sformulovať, e, ktoré môže sformulovať spotrebiteľ takéto právo. Napríklad Nemecko existuje, vo Veľkej Británii nie. Ja nechápem, prečo by sme ich mali stratiť. Vo Veľkej Británii, e, v Británii, Švedsku sú tri roky, Fínsko, tam je e, životnosť výrobku a tak ďalej. Je to niečo podobné, čo hovorila pani Kolos. Možno pre toto pero, čo mám v ruke, by som nepotrebovala tú istú záruku ako pre umývačku alebo pre práčku. Teda oni nemajú rovnakú životnosť ako toto pero. Tieto témy by sme mali ešte hĺbkovo prediskutovať, pretože sú naozaj dôležité. A nemôžeme tu naozaj všetko len tak halabala robiť. Ja by som harmonizáciu akceptovala jedine vpredy, ak to zabezpečí vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľov, hlavne pokiaľ ide o záručné lehoty a hlavne koncept mm, tej skrytej vady. E, tento koncept existuje napríklad v Belgicku či vo Francúzsku. To by sa nemalo spochybňovať. A mali by sme eliminovať hierarchiu a rozšíriť ustanovenia na oblasť offline. Ak to, čo tu chceme schváliť, ide ďalej než to, čo platí v prípade online, sú to samozrejme ťažko zodpovedateľné otázky a vám vôbec nezávisím pána Rimon, pretože toto bude naozaj veľmi ťažká a zložitá práca. Viem si predstaviť, že členské štáty, ktoré majú legislatívu, ktorá ide už teraz ďalej a má vyššie normy, tak oni nebudú ochotní z nich ustúpiť a ja ich chápem, nie je tu dôvod. Majú, máte našu podporu pre totálnu harmonizáciu, ale potom tie vysoké normy musia platiť pre všetkých. alebo. po nejakú vysokú harmonizáciu tých miním, aby bolo len minimum krajín, alebo aby tie rozdiely boli minimálne. Chcel by ešte niekto vystúpiť? Mm, nie, tak ja niečo my nebudeme zvyšovať obchod eh, na digitálnom jednotnom trhu, ak Ehm, nám nebudú, ak, alebo ak nevybudujeme, silnú dôveru spotrebiteľov. No a spotrebitelia pokladajú za veľmi ťažké, keď strácajú existujúcu ochranu spotrebiteľov, na ktorú sú zvyknutí, alebo ak ehm, nie sú úplne jasné ich práva. Takže úplne súhlasím s kolegami, ktorí povedali, že nemôžeme mať rôzne pravidlá online a offline. No a za toto hlasoval parlament, správa z vlastnej iniciatívy, takže nesmieme mať eh, zmetok v nákupoch online a offline. Máme click and collect alebo buy in store a aj ďalšie, takže strata existujúcich práv, ako tovarov a stratí 6-ročné právo a zniží to na 2 roky. To prodlobenia tiež ide proti tej práci, ktorú robíme pre obehové hospodárstvo, keď chceme, aby, aby tovary mali dlhšiu životnosť, aby nemali zabudované a, automatické automatickú poruchu nejakú. No a súčasne Čívame, že veľký zisk pre spotrebiteľov je obratenie dôkazného bremena, ale mnohé spoločnosti majú práve z tohto obavy a my nemáme veľmi dobré údaje z dopadových štúdií a nemôže to byť také ťažké hm, ísť do veľkých predajcov, a malopredajcov s potrebičov, telefón a tak ďalej, koľko dostávate naspäť na prvý mesiac, pol roka, dvoch rokoch, šiestich rokoch. Tak no, ja keď kúpim nejaký veľký tovar, boiler u nás doma, ja očakám, že bude fungovať dlhšie ako 2 roky. A ak sa pokazí, tak očakávam, že tie nedostatky budú odstránené. Takže musíme spolupracovať s maloobchodnými predajcami, aby sme pochopili, aké stiažnosti dostávajú. My keď výrazne zmeníme celý trh, dôkazné bremeno, vyženie spotrebiteľské ceny, ceny nahor, tak to nevy, ne, nevyrieši problémy. Takže osobne myslím, že musíme sa zaobrať viacej dopadmi toho, čo je navrhované. Ale ako som už povedala, môžeme vykonať hodnotenie dopadov a keď väčšina politických skupín to bude chcieť urobiť, dá sa to tak, aby žiadali dôkazy, tak by sme to možno mali urobiť. Komisia, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Sa opätovne pokúsim zodpovedať tie body, ktoré, eh, alebo otázky, ktoré položilo viacero poslancov. A potom prejdem na tie, ktoré položila, jeden. No, prvá vec, to je online, offline. 5 minút, prosím vás. Dobre, vynasnažím sa. A takže online, offline, ja už som to povedal, súhlasíme úplne, nechceme rôzne pravidlá. Nechceme míliť spotrebiteľov a zaťažovať podniky príliš. No už sme chceli presadiť čo najrychlejšie. Nož a prvé údaje získame v júli, potom bude spustená verejná konzultácia, vytvoríme skupinu aktérov. V závislosti od výsledku bude prijaté rozhodnutie o tom, čo sa stane s tými výsledkami. Ale v každom prípade buď to vyústi do legislatívneho procesu, alebo zmeneného návrhu. No a komisia povedala, že jeden z, jedna z možností je rozšíriť rozsah na všetky predaje ale strategický výsledok je jasný. Nechceme míliť spotrebiteľov, nechceme zaťažovať viacej podniky rôznymi pravidlami, no a to v konečnom dôsledku chceme dosiahnuť. Druhá najdôležitejšia vec pre spoločné účely je ochrana a miera ochrany spotrebiteľa. Rozmýšľali sme nad tým veľmi intenzívne pri predkladaní návrhu. Aké boli naše, ako bola naša voľba? Mali sme tri a, možnosti. Poprvé, zostať na úrovni toho, alebo z tých bodov, ktoré majú členské štáty, a to by bola e, taká, ako je úroveň e, smernice o predaji. E, ďalšie bolo dať tam maximálne úrovne všetkých štátov, ochrany spotrebiteľa a zvolili sme tretiu možnosť, niekde sme to zvýšili, ale nevšade. A prečo sme nespravili to, čo spravili viacerí poslanci, neznižili sme národnú ochranu spotrebiteľa, že európsku ochranu spotrebiteľa sme vyšili výrazne, pretože sme ešte touto cestou. Keď si predstavíte situáciu, že keď si vezmeme najvyššie, najvyššiu mieru spotreby zo všetkých členských štátov, to je bola najvyššia úroveň. Ale aký malopredajca by, by potom predával cezhranične? A to je argument, prečo sme to neurobili. Volili sme strednú cestu. Dáva to výhodu jednej skupiny pravidel na predaj produktov, čiže väčší výber, schopnejšie ceny, ale na druhej strane stále veľmi vysoká miera ochrany spotrebiteľa. Tým špecifickým potom 2 roky. Prečo sme sa rozhodli pre 2 roky? Poprvé, preto toto je riešenie, ktoré sa zúčilo v praxi väčšine vo väčšine členských štátov, ale nielen to. My sme sa zaoberali spotrebiteľskými údajmi a relatívna väčšina spotrebiteľov zistili, že dvojročná záručná lehota je rozumná pre väčšinu produktov. V troch zo štyroch kategórií a, sa spotrebiteľ že to je rozumné. Právo na odmietnutie, áno, zamysleli sme sa nad tým, my máme v návrhu, v návrhu je uvedené, ale jednoduchšie dvie, pre, pre z prvého, prvej úrovne hierarchie na druhú a späť k ukončeniu. Oveľa jednoduchšie odstúpenie od zmluvy. A je právo na dva týždne, alebo máme dva týždne v rámci smernice o ochrane spotrebiteľov. Takže 3. a 4. týždeň sú rozdiely a máme údaje, ktoré preukazujú, že spotrebitelia v priebehu niekoľkých dní po zistení nedostatku idú predajcovia, väčšina z nich a, a takmer všetci e, počas prvého týždňa, takže dopad 3. a 4. týždňa nie je taký veľký a preto a, e, sme predložili toto. A čo sa týka riešenia alebo výskaše, skryté vady, to sú skutočne strácajú význam, ak máme dvojročné obdobie eh, zvratu dôkazného pre, pre, pre, bremena, pretože to by pomohlo len pre nedostatky objavené po dvoch rokoch. A predajca musí preukázať, že tam tá vada bola. Ale vtedy, a vtedy pre nejaké produkty nájdeme spotrebiteľov, ktorí dokážu preukázať po dvoch rokoch, že nedostatok eh, bol v dobe doručenia alebo predaja a tá, tá, tá, tá strata, eh, teda tá skrytá závada. Náhrada, náprava môže byť zachovaná v všetkých krajinách, ktoré eh, majú, pretože táto smernica neharmonizuje a teraz sa eh, prejdem k tomu, eh, čo viacerí poslanci špecificky spomenuli, prečenie jedna smernica eh, namiesto dvoch. Máme na to viaceré dôvody. Pôvodne sme mali jednu smernicu, ale ukázalo sa to, ako veľmi dlhá a komplikovaná smernica z legislatívneho hľadiska. To bolo jednoduchšie rozdeliť do dvoch smerníc. Okrem toho dôvod pre túto komplikovanú povahu vždy, keď sme hľadili špecifikum digitálnych obsahov, tak to bolo veľmi komplikované, zdlhavé a nie praktické. A druhý dôvod je, že v smernice pre digitálne obsahy eh, je uvedená revízna doložka z kvôli veľmi rýchlemu rozvoju trhu, a technologickému rozvoju. No a preto to nechcem urobiť pre predaje, pretože tam sa tak eh, rýchlo nerozvíja, máme pomerne veľa skúseností a preto sme to rozdelili. To bol hlavný dôvod. Ďalej, pani Anderson, vy ste hovorili, že hodnotenie dopadov sa zaoberá len veľmi obmedzeným počtom hovorov, je to len 6 malých stredných podnikov, ktoré sme vykonali, a to nie sú jediné údaje. Vykonali sme dva prieskumy v 20 tisícoch podnikoch Európske verejné konzultácie, verejnú konzultáciu. Mali sme skupinu aktorov, ktorú sme konzultovali celý rok a okrem toho ešte e, sme mali hĺbkové rozhovory, hovory s malými strednými podnikmi, ktoré majú skúsenosti s cezhraničným predajom. aby sme si skutočne do hĺbky, spýtali sa na ich skúsenosti, ale to je skutočne tá špička ľadovca. Vylúčenie štatutárnych práv, vy ste hovorili o článku 4 oceku 3 smernice. Toto je rovnaké ako smernici o predajoch. Jasnejšie z hľadiska na formulácie ako predajca musíte mať možnosť informovať spotrebiteľa, že tovary môžu mať nedostatky a chyby. Ak ste tu možnosť nemali, tak nemôžete predávať z druhej ruky. No a to bolo pochopené v smernici o predaji a v tomto návrhu to je doplnené a je tu dodatočná ochrana spotrebiteľa, pretože my tvrdíme, že je to možné len za dvoch podmienok. Spotrebiteľ musí to vedieť a musí to explicitne prijať. A tieto podmienky neboli v smernici o predaj a my zlepšujeme mieru ochrany spotrebiteľa v porovnaní s predchádzajúcou smernicou. Pani van Bosleit, my ste nás pýtali na rovnováhu medzi alebo že spotrebiteľ sa môže zvoliť medzi opravou a náhradou a prečo tak je. Toto už je aj v smernici o predaji, toto tam je, ale sú podmienky v návrhu, ktoré to obmedzujú. Jedna podmienok je nemožnosť alebo disproporcionalita. Takže ak nie je možné nahradiť ten tovar, tak spotrebiteľ nemôže žiadať o náhradu, ale keď je to disproporčne drahé, tak nemôžete žiadať o finančné škodenie. A v tom prípade je to všetko a ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nejaké ešte veci, prosím, písomne alebo online. A Ja by som chcela povedať, že nie je pre nás veľmi ťažké, že robíme niečo v prospech spotrebiteľa, ak máme spotrebiteľské organizácie, ktoré jadrujú obavy. Takže vidíme, čo tie spravodajcovia a spravodajcovia urobia je veľmi ťažké odôvodniť zmeny spotrebiteľského práva e, v mene e, posilnenia spotrebiteľských práv, ak asociácie spotrebiteľov k tomu vyjadrujú obavy. Ďakujem pekne a ďalšie zasadnutie sa uskutoční 23. mája po obede o 18, o 15.00 a potom 24. mája. Ďakujem pekne. Thank you in particular, please, to our secretariat. Ďakujem veľmi pekne nášmu sekretariátu, našim vynikajúcim tlmočníkom a rovnako zamestnancom za to, že tu tak dlho dnes večer zostali. Ďakujem veľmi pekne.